Good afternoon. Príjemné popoludne, vážení kolegovia. Rada vás tu vidím. Začneme s programom dnešného rokovania. Prvým bodom programu je prijatie programu schôdze. Verím, že môžeme program považovať za schválený. Poďme ďalej, poďme na oznámenie predsedníctva. A prvá informácia, ktorú tu máme, je, že všetky jazyky e, na tlmočenie sú k dispozícii s výnimkou maltštiny, fínčiny a chorváčtiny. Druhý oznam predsedajúcej je to, že tu máme opäť správu z delegácie Empl do Viedne, ktorá sa uskutočnila 7. až 9. mája 2018. Táto správa z delegácie Empl sa nachádza v dokumentoch z dnešného zasadnutia. Tretím bodom v rámci oznámení predsedajúcej je rovnováha medzi, teda smernica o, o súvahe medzi rodinným a pracovným životom. A prvé e, rokovanie začalo v Štrasburgu 12. septembra a to okamžite po potom ako plénom schválilo termín a v konštruktívnej atmosfére. Napriek tomu, že, sme, napriek tomu, že naše mandáty sa v rámci trialógu veľmi líšia, Oba, obe inštitúcie vyjadrili vôľu ďalej spolupracovať tak, ako to len možné, aby sme dosiahli kompromis, ktorý zabezpečí to, že životy miliónov európskych občanov budú lepšie a tým vybudujeme jeden z ďalších uholných kameňov Európskeho piliera sociálnych práv. Ďalší dialog prebehne potom 8. októbra. Môžeme prejsť ďalej k tretiemu bodu na programe rokovania, to je schválenie zo zápisnice z, zo 6. septembra 2018. Nemáme tu žiadne námietky alebo čokoľvek, čo by sa žiadalo doplniť. Môžeme teda považovať zápisnicu za schválenú. Poďme teraz ďalej. Ideme k návrhu stanoviska, ale budeme musieť ešte počkať niekoľko minút, kým príde pani spravodajkyňa, pani Jongerius, tak vás poprosím, Počkajme pár minút a potom budeme pokračovať. So, we'll continue. Um... Budeme teda pokračovať. Pokračujeme k predstaveniu návrhu stanoviska návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorý vytvára spoločné ustanovenia k Európskemu fondu regionálneho rozvoja, Európskemu sociálnemu fondu plus koheznému fondu a Európskemu fondu námorného a Európskeho námorného rybárskeho fondu, rovnako ako aj Fond pre vnútornú bezpečnosť, Fond pre azyl a migráciu a nástroj pre riadenie hraníc a víza. Slovo má teraz pani spravodajkynia Jongerius, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem pekne za to, že ste na mňa počkali. Snažím sa testovať budovu pre z hľadiska prístupnosti pre znevýhodnené osoby a trvalo mi istý čas, kým som prešla z jedného bodu do druhého. Ďakujem pekne za to, že ste tu, ďakujem za to, že som dostala príležitosť povedať viac o tom, nad čím som rozmýšľala v prípade týchto spoločných ustanovení a z tohoto nariadenia. Myslím si, že je pomerne bežné, že v tejto snemovni hovoríme o európskej solidarite. Ehm, sama toto slovo často používam. A je to samozrejme logické z toho pohľadu, že solidarita je jeden zo základných princípov Európskej únie. Ale vždy raz za čas hovoríme o tom, čo solidarita v, tom, v týchto dňoch alebo v tejto dobe znamená. Inými slovami, ako Európania dnes vnímajú solidaritu. A v rámci môjho názoru táto sada fondov, ktoré sa nachádzajú v tomto spoločnom a, nariadení, v tomto názve, vy ste ich našťastie už všetky e, prečítali. Toto je v podstate súbor fondov, ktoré sú symbolom európskej solidarity. Je to vyjadrenie našej spoločnej vôle aktualizovať e, sociálnu a ekonomickú konvergenciu. A práve preto som naozaj veľmi vďačná za tento návrh od Európskej komisie, ktorý bol predložený na stôl, lebo nám môže pomôcť posilniť solidaritu v Európskej únii. Tento návrh celkovo redukuje fragmentáciu pravidiel a zároveň zvyšuje flexibilitu a som si istá, že takto prispejeme k lepšiemu prístupu k týmto fondom a to bude znamenať, že v konečnom dôsledku bude lepší prístup znamenať aj to, že viac európskych občanov bude priamo benefitovať z týchto fondov. Otázka ale je, či nemôžeme urobiť viac. A je tu návrh na stole a rozmýšľal som nad tým, či nemôžeme urobiť viac. A ehm, v roku 2015 Jean-Claude Juncker slúbil európskym občanom, že budú mať eh, sociálny štandard 3A. A v tomto svojom vyjadrení vlastne e, posunul sociálne témy ešte vyššie na zozname priorit. Bohužiaľ, Európsky pilier sociálnych práv ako výsledok tohoto trojáčkového sociálneho ratingu je takmer vôbec nespomenutý v úvode tohoto CPR, tohoto spoločného riadenia o fondoch. A práve preto v našej odpovedi na tento návrh tu ešte viac počerkujeme tento princíp, tak aby sme dokázali poskytovať stále lepšie a lepšie priame práva Európanom. Z, tejto, z tohto pohľadu musíme urobiť viac než len um, presadzovať túto CPR politiku a jej ciele. Ten celkový cieľ sa volá pracovné miesta a rast ale pevne verím, že ak chceme osloviť všetkých Európanov, ktorí potrebujú sociálno-ekonomickú konvergenciu, sociálna inklúzia by mala byť tiež jasným cieľom a pridala som to k tým cieľom, ktoré som vytýčila vo svojom návrhu. V každom prípade na to, aby sme posilnili sociálnu ekonomickú konvergenciu medzi východom a západom, severom a juhom, je podľa môjho názoru nevyhnutné, aby sme mali navýšenie celkovej kohézie, celkového rozpočtu kohézie, to má naozaj zásadnú dôležitosť. No a práve takýmto spôsobom zabezpečíme aj lepšie zdieľanie týchto zdrojov. To je napríklad vyžadované pre ESF+, tak aby e, sociálne záložkovanie e, prostriedkov by bolo zabezpečené na úrovni členských štátov. Tým sa dostávam k ďalšiemu bodu a síce keď si porovnáte návrh komisie so súčasným CPR, tak e, miera predfinancovania a spolufinancovania je nižšia v prípade e, rozvojových a prechodných regiónov. A aby sme nepoškodili ten celkový dojem, rovnako ako aj plnenie týchto programov na úrovni členských štátov, navrhla som, aby sme zvýšili predfinančnú aj spolufinančnú sadzbu v opačnom prípade dôjde k tomu, že tu bude istý prach eh, nedostupnosti pre tie regióny, ktoré potrebujú tieto fondy najviac. Ešte trochu viac o financovaní z pohľadu Európy. Komisia tu zavádza eh, väčšiu mieru koherencie súladu teda medzi využívaním európskych fondov a zároveň špecifickými odporúčaniami pre členské štáty. V rámci svojho návrhu by tieto fondy mali byť eh, čerpané len v prípade, že členský štát implementuje tie opatrenia, ktoré sú mu odporúčané v rámci európskeho semestra. Ale podľa môjho názoru programy, ktoré tieto fondy podporujú, by sa mali vysporiadať aj s tými výzvami, ktoré boli identifikované v rámci sociálneho rebríčka, ktorý podporuje pilier sociálnych práv a takisto aj v rámci spoločnej správy o zamestnanosti a mali by byť doplnené tak, aby odzrkadlovali a túto základnú potrebu v prípadoch, kde je, nevyhnutné korektívne, kde je nevyhnutné korektívne opatrenie, tak tam tieto dve správy by mali byť tiež vzaté do úvahy. A síce e, sociálny, sociálny bodovací rebríček a rovnako ako aj e, semestrálna správa. Takže aby sme zobrali do, na vedomie odporúčania pre jednotlivé členské štáty, sociálny rebríček, ktorý podporuje Európsky pilier sociálnych práv, práv rovnako ako aj spoločnú správu o zamestnanosti. V tomto smere je nevyhnutné, aby sociálni partnery boli zapojení do formovania a definovania týchto princípov a aby sa členské štáty zhodli na ich obsahu, tak aby ich mohli naplno implementovať. A práve preto vo svojej reakcii na návrh komisie by som bola za to, aby sme posilnili rolu sociálnych partnerov. A na záver otázka lepšej prístupnosti fondov, tá je veľmi, to je z tohto pohľadu je veľmi dôležité zabezpečiť lepšiu absorpciu. A vítam zníženú mieru e, disponibility. Máme tu stále veľa prácu, práce preto, aby sme zlepšili tento návrh a vytvorili väčšiu mieru solidarity a teším sa na to, že budeme ďalej spolupracovať s našimi kolegami, a Európskou komisiou. Ďakujem pekne. Ďalej dáme slovo tieňovému spravodajcovi CAPP, e pán e, Šogor Čaba. Zabezpečenie uvoľnenejšej a lepšej koheznej politiky, ktorá berie na vedomie všetky potreby všetkých regiónov a ľudí, ktorí v nich bývajú tak aby ľudia mali rovnakú príležitosť prosperovať, aby boli zahrnutí do spoločnosti. To je najlepšia odpoveď, ktorú Európska únia môže poskytnúť na výzvy tohto meniaceho sa sveta. V tomto smere um, si myslím, že návrh komisie ehm, je veľmi dobrý, lebo dokáže veľmi dobre reagovať na rôzne obmedzenia a zmenenú realitu, počínajúc Brexitom, e, cez volania po zjednodušení a väčšej miere flexibility, takisto väčšia miera transparentnosti, nové výzvy a tak ďalej. Zároveň by som rád privítal aj návrhy pani Jongerius, tak aby sme udávali väčší dôraz na sociálny nexus a zároveň aj na ciele koheznej politiky, aby sme podporovali využívanie sociálneho bodovania v rámci programovania, hľadania tej opatrnej rovnováhy medzi potrebou zachovania vlastníctva fondov a zároveň vytvorenie miery spolufinancovania, ktorá by nevytvárala príliš veľké bremeno pre členské štáty. Zároveň nevyhnutné trvať na tom zvyšenom rozpočte zo strany parlamentu. Tam je nevyhnutné zabezpečiť väčšiu mieru dohľadu Európskeho parlamentu. Zároveň sú tu oblasti, kde je nevyhnutné e, ďalej, disku, ďalej možno zameriavať pozmeňujúce návrhy, ako napríklad najlepšie zahrnúť sociálnu inklúziu do zoznamu cieľov v článku 4. Ďalej je to otázka užitočnosti toho, aby sme tu mali minimálny podiel financovania pre ESF a to z tých investícií, ktoré sú pre rast a tvorbu pracovných miest, ktoré by napríklad mohli zamenať zníženie už e, pomerne redukovaného rozpočtu v koheznom fonde a zároveň hľadať takú ako keby mm, ísť na pol cesty v tom, že by sme mm, hľadali spoločné riešenie medzi väčšou mierou spolufinancovania členských štátov a požiadavkami komisie na lepšie čerpanie tohoto rozpočtu. V rámci ďalšieho bodu by som rád predstavil pozmeňujúce návrhy, tak aby sme e, uvoľnili možnosti financovania z koheznej politiky. Hoci podporujem program InvestEU, Stále to nie je dosť na to, aby sme uvoľnili e, tak potrebné peniaze štrukturálnych fondov do iných priorit. Teším sa na spoluprácu so spravodajkyňou a tieňovou spravodajkyňou na tejto veľmi dôležitej téme. Ďakujem pekne a teraz vystúpim v mene pána Gerikeho z v EKR. Vítame tento návrh, vnímame ako dobrý návrh toho, že Európska únia zodpovedá na potreby svojich občanov. Bolo to 87% všetkých aktérov, ktorí boli zapojení do konzultácie o tomto nariadení, ktorí rozhodne žiadali, aby tu bolo menej pravidel, jasnejšie a kratšie pravidlá pri implementácii európskych fondov a programov. A toto následne doplňala vôľa lepšie zosúľadiť pravidlá medzi využívaním európskych fondov, zvýšenou flexibilitou a menším objemom byrokracie. Sme radi, že máme návrh, ktorý reaguje práve na tieto princípy a zároveň rešpektuje aktuálne potreby na úrovni členských štátov. Rovnako sme presvedčení, že 5 hlavných cieľov politik v týchto fondoch sú dobre, dobre rovnovážne, dobre vyvážené. Spravodajkynia zdôrazňuje dôležitosť sociálnejšej Európy a implementovania Európskeho piliera sociálnych práv. Dali by sme prednosť tomu, aby sme viac zdôrazňovali takisto aj inovatívnu Európu a zároveň cieľ inteligentnej ekonomickej transformácie, ktorá by mala byť spájaná eh, s komunitným lokálnym rozvojom a inovatívnymi opatreniami v lokálnom kontexte s lokálnymi aktérmi. Toľko teraz z mojej strany. A teraz dávam slovo eh, skupine ALDE, eh, pán Enrique calvé Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Začnem po anglicky a uzavriem to po španielsky, aby som zachoval istú míru prebudenia v prvom rade. Dovolte mi začať tým, že vám poďakujem, pani spravodajkyňa. Ďakujem za návrh stanoviska k CPR. Rozhodne zdieľame tie isté ciele, ktoré sa týkajú európskej koheznej politiky moja skupina podporuje silnú koheznú politiku, ktorá bude podporovať a pokrývať všetky členské štáty a všetky európske regióny s rozpočtom, ktorý bude adekvátny, tak aby sme čelili tým výzvam, ktorým, ktorým čelia európske regióny, ako je pomerne dobre známe. Otázka kohézia je ekonomickým problémom, nielen sociálnym problémom, ale my sa chceme vysporiadať so sociálnym problémom. Je to však aj ekonomický problém, pretože takýmto spôsobom je akákoľvek spoločnosť menej funkčná, keď nemá dostatok kohézie. Návrh nariadenia o spoločných ustanoveniach je samozrejme e, veľmi dôležitý politický návrh, keďže vytýčuje hlavné pravidlá pre európsku koheznú politiku vrátane veľmi dôležitého fondu ESF+. Na ďalšie 7-ročné finančné obdobie zdieľam názor pani spravodajkyne, že tieto fondy sú symbolom európskej solidarity, rovnako aj nástrojom. Ale sú aj silným politickým symbolom, to je naozaj pravda, a sú dobrým vyjadrením nášho spoločného cieľa ekonomickej a sociálnej konvergencie. Rovnako by to malo podporovať aj sociálnejšiu Európu, e, ktorá je postavená na pilieri sociálnych práv, predovšetkým teraz na konci mandátu, kde sociálny aspekt je stále veľmi dôležitejší ale dôležitejší, najmä keď teraz čelíme našim voličom a voľbám. Spravodajkynia navrhuje e, zníženie predfinančnej a spolufinančnej, e, miery spolufinancovania miery predfinancovania a spolufinancovania je naozaj dôležité zachovať rovnakú mieru investícií vo všetkých fondoch a mali by sa vytvoriť rôzne kategórie pre regióny. To vás, v tomto vás môžem podporiť, ale len za predpokladu, že to bude v rámci limitov MFF z našej dohody z mája. A zároveň som za to, aby sme posilňovali prepojenie medzi koheznou politikou a, EU, a procesom európskeho semestra. To je naozaj veľmi dôležité. Najmä keď programujeme ESF fondy. V tomto smere si myslím, že špecifické odporúčania pre krajiny a takisto riešenie makroekonomických nerovnováh by mali byť vzaté do úvahy. Teším sa na našu spoluprácu pri tomto dôležitom nariadení a pred, zvážim predloženie niektorých ďalších pozmeňujúcich návrhov, aby som zlepšil tento návrh. E, hoci treba povedať, že základ je vynikajúci a konkrétne, a teraz e, prejdem do španielčiny, lebo to trošku súvisí možno s niektorými krajinami viac ako s inými, teda konkrétne s mojou krajinou. Tiež eh, by som eh, s pani spravodajkňou a mojimi kolegami sa rád pozrel na to, čo môžeme v tomto smere spraviť. V tomto texte, tak aby sme dokázali zlepšiť tú ex post analýzu jednotlivých výsledkov, zároveň mieru účinnosti, ale nie účinnosť rozpočtu alebo otázku legality využitia jednotlivých prostriedkov alebo celkového čerpania, transparentnosti a tak ďalej. Nie, nie, nie. Myslím si, že je dôležité, aby tie fondy išli tam, kam mali ísť, ale dôležité je pýtať sa, že či, čo, čo tieto fondy vytvorili sociálne, ekonomicky a zároveň E, ako riešime tento znova znova sa objavujúci problém, že tu je veľa, veľa fondov, ktoré nie sú využité, nie sú vyčerpané. A toto by sa malo naozaj systematicky e, sledovať v konkrétnych krajinách, konkrétnych regiónoch, konkrétnych sektoroch. E, niečo, čo nefunguje a mali by sme to naozaj podrobne analyzovať. Takže pokúsim sa pokúsim sa v tomto smere predstaviť svoj návrh, ktorý by možno zvážil akési hodnotenie nedostatkov sociálnych a ekonomických, najmä celkového smerovania týchto fondov a aj vlastne to východisko, ktoré tu máme na začiatku a, a do akej miery sa to líšilo od toho pôvodného účelu, na ktorý boli vyčlenené viete, lebo vlády sa chvália, dosiahli sme toto alebo ono, ale s, s akými prostriedkami to bolo dosiahnuté a čo bolo dosiahnuté? Ďakujem pekne. Thank you so much. Uh... Ďakujeme pekne. A teraz dostane slovo za GUE pani Bojla, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Srdečne ďakujem spravodajkyni za návrh stanoviska. Ospravedlňujem sa v mene nášho tieňového správdajcu, ktorý tu nemôže byť, takže prečítam jej text za GUE. GUE teda víta a súhlasí so, s tým, že sa spravodajkňa sústredí na sociálnu inklúziu, ako aj inklúziu eh, jednotlivých prvkov solidarity a kohezie, pokiaľ je jednotlivé ciele tohto prístupu. Budeme mať neskôr diskusiu ohľadne sociálnych politik v oblasti eurozóny. A z toho je jasné, že zhruba 120 miliónov občanov Európskej únie ešte stále sú na hranici chudoby sociálneho vyčlenenia. Takže naša skupina súhlasí so zámerom spravodajky, aby sa zvýšil rozpočet pre kohezný fond a pre nový sociálny Európsky fond plus. Toto zohrá kľúčovú úlohu v rámci boja proti sociálnej exklúzii. Takisto podporujeme snahu spravodajkňa, aby sa prepojili E, tieto zdroje na sociálne tabulky. Máme tam ukazovatele, ktoré sa musia revidovať na to, aby lepšie reflektovali princíp Európskeho piliera sociálnych práv. Naša skupina je však proti prepojeniam európskych fondov a európskeho semestra a tých špecifických odporúčení, ktoré častokrát sú v protiklade s cieľmi sociálnej inklúzie a takisto aj pokiaľ ide o záujmy zamestnancov. Takisto zamietame makroekonomické kondicionality, ktoré umožňujú to, že v prípade neplnenia fiskálnej disciplíny sa nevyplácajú platby. A takisto nepodporujeme navrhované finančné sfinancovanie fondov v tom zmysle, ako e, to máme v prípade toho, ako investuje Európska investičná banka, pretože takýmto spôsobom vlastne sa prechádza k pôžičkám. Takže v mene našich spravodajcov za eh, GUE sa tešíme na ďalšiu spoluprácu na tomto návrhu. Ďakujeme pekne a teraz dostane slovo pani Ivane za zelených. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, ďakujem pekne, pani spravodajkyňa, ďakujem pekne za vaše slova a za eh, toto stanovisko. Takisto nadviažem na to, čo ste povedali ohľadne európskej solidarity aj my zastávame ten názor, že kohezná politika vo všeobecnosti a sociálna politika, štrukturálne fondy ako také sú kľúčové nástroje v rámci európskej solidarity a je to dôležité pre regióny, pre mesta, pre boj proti sociálnym nezrovnalostiam a Vlastne videli sme v jednotlivých správach v oblasti koheznej politiky, že je dôležitý nástroj, napríklad e, tie verejné investície v niektorých regiónoch vlastne verejné investície boli jediné, ktoré vlastne boli umožnené v rámci týchto fondov. To znamená, v tomto kontexte musíme fondy ako južnú politiku vnímať ako takýto silný nástroj. Ja v plnej miere podporujem to, čo sme tu počuli, ale sú tu niektoré body, ktoré naša politická skupina považuje za dôležité. Už sa to tu spomenulo, napríklad tá množnosť transferu, prevodu do tzv. Junckerovho fondu, článku 10 to odmietame, pretože v rámci už postupu Omnibus sme mali väčšinu proti týmto možnostiam transferu a myslíme si, že je to jednoducho silný útok proti koheznej politike a štruktúrálnym fondom, keď sa napríklad pozrieme na to, kde už teraz tie prostriedky z toho fondu FC smerujú vidíme, že iba v malej, v skutočne malej časti to ide do sociálnej infraštruktúry, do zdravotníctva, je to príliš nízka úroveň. A všetky tie výdobytky, ktoré sme mali v koheznej politike, napríklad princíp partnerstva, alebo napríklad tie benchmarky v oblasti ochrany životného prostredia, pokiaľ ide napríklad o tých 20%, čo sa musia, čo sa musí investovať do tohoto, to by sme stratili a to z principiálneho hľadiska považujeme za nesprávne. Ďalšie dva body tu už boli spomenuté, napríklad obavy, pokiaľ ide o nízku mieru spolufinancovania zo strany Európskej únie, predovšetkým pre také slabšie regióny, ale aj pre menšie organizácie, to už potom vôbec nebude možné, aby sa zúčastnili alebo poberali peniaze z týchto fondov. To znamená, aj pokiaľ ide o článok 106, predložíme určité zmeny a už takisto tu bolo spomenuté, to už nie je nová diskusia v rámci parlamentu, že aj my markoekonomické kondicionality a silnejšie prepojenie na tie tzv. hospodárske prvky správy odmietame. A to rezolútne. Nie preto, že jednoducho zo štruktúrálneho hľadiska považujem za nesprávne, že mesty alebo regióny budú potrestané za to, že členské štáty Eh, nesplnili niektoré rozpočtové ciele, ale aj preto, že tie ciele, tak ako boli naformulované, alebo ten tlak, ktorý tu máme v kontexte úspornej politiky, pokiaľ ide o verejné rozpočty, to považujeme za nesprávne ako celok. Ešte dva body by som spomenula, ktoré tu neboli spomenuté. Prvá vec, to je to opätovné zavedenie horizontálnych princípov, ktoré vnímame ako ohrozené. Na jednej strane ten princíp zrovnoprávnenia a boja proti diskriminácii, ktoré sa teraz už tam uvádzajú iba ako úvodné ustanovenia. Ja si myslím, že to považuje určité posilnenie, aj tieto horizontálne princípy. A takisto, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv, to tam treba takisto do toho uviesť. A vy, pani spravodajkyňa, ste s právom poukázali na to, že treba posilniť sociálnych partnerov, pokiaľ ide ten proces samotný. My si želáme, aby sa aj mimovládne organizácie posilnili a urobíme pozmenujúce návrhy v tomto duchu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nikto tu nie je za AFD ani za NF. Takže teraz dostane už slovo pani Morán Šartie a potom dáme slovo komisii a potom dostane slovo pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne, vážená pani predsedkynia. Najprv by som sa chcela poďakovať pani Jungerius za to, že urobila veľmi dobré stanovisko v rámci nášho výboru, pokiaľ ide o tému, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. A chcem sa takisto poďakovať aj komisii za návrh, ktorý je veľmi dôležitý. Nachádzame sa vo výbore EMP pre zamestnanosť výbor pre zamestnanosť. Takže vidíme, že všetky tie fondy, finančné prostriedky, ktoré sa dajú zmobilizovať na to, aby sme e, udržali ľudí v stave zamestnanosti, aby sme ich pripravili na evolúciu ich vlastných pracovných podmienok, že tento proces je veľmi dôležitý. Ja si myslím, že tá prvá os, ktorá nás musí zmobilizovať, je tá, že občania európsky, ktorí sú zamestnaní, musia byť plnej miere adaptovaní a to stále na možný vývin ich e, podmienok zamestnanosti. Ja si myslím, že to je dôležitá os, pokiaľ ide o využívanie tých sociálnych fondov európskych. Myslím, že to je ten najlepší darči, ktorý môžeme my takto ponúknuť. Treba pripraviť občanov na možný vývin e, tých pracovných podmienok v ich zamestnaní. To znamená pripraviť ich na transformáciu, treba ich adaptovať na ten trh práce. To je podľa mňa veľmi dôležitá vec. Druhá vec, ale Agnes a kolegovia to takisto už veľmi dobre spomenuli, to je vlastne to zjednodušenie samotné, e, zjednodušenie prístupu, simplifikácia. Komisia už vlastne v tomto duchu urobila návrh. A to všade. Keď ideme priamo do terénu, tak nám hovoria ľudia, že je to príliš komplikované musíme zabezpečiť možnosť zjednodušenia, ale zjednodušiť to skutočne znamená, že treba to jas, veľmi rázne zjednodušiť v tých dokumentoch, kde sa o tom hovorí, pretože skutočne ľudia v teréne, v realite nemáme veľké a malé projekty, všetky projekty sú zaujímavé a preto je dôležité, aby sme simplifikovali tento prístup. A ešte by som povedala, treba zjednodušiť aj formy kontroly. niečo, čo sa nám často vyčíta, keď napríklad ideme do podnikov, je to konkrétne to, že vlastne európske fondy prichádzajú až nakoniec po realizácii projektu. Ale pre niektoré mimovládne organizácie, pre niektoré asociácie je to príliš ťažké už vopred mať tieto peniaze. Treba skutočne mať veľmi dostatočné finančné vyzbrojenie. A toto je ten ťažký bod, Agnesia, skutočne by som mala veľký záujem, aby toto bolo niečo, čo by bolo takisto zapracované do tej správy. Je to veľmi dôležité. Prečo? Pretože vlastne prichádzame o projekty a tá finančná portabilita, niekedy napríklad máme dobrý projekt v teréne, ale jednoducho nemáme finančné prostriedky na to, aby sme taký projekt podporili. Takže toto je niečo, čo treba zdôrazniť. A na záver, to už je posledná vec z mojej strany, to je problém časového harmonogramu. Hovorí sa tu, e, teda ľudia hovoria, že toto všetko treba riešiť až po európskych voľbách, ale to teda nie, pretože máme tu vlastne už omeškanie teraz. Treba si uvedomiť, že tí, ktorí sú zodpovední za tie projekty, musia poznať pravidlá hry na to, aby mohli tie svoje projekty ďalej rozvíjať, aby mohli hneď začať na samotnom začiatku toho programového obdobia. A preto je veľmi dôležité, aby sme zastabilizovali spoločne tieto fondy kohézne, a to už teraz, v tejto chvíli. Ak nie, tak jednoducho sa omeškáme veľmi a nebude to v roku 2021 ani v roku 2022 oveľa neskôr. Takýmto spôsobom Európa môže preukázať, že je účinná a takýmto spôsobom prejavíme aj ten náš záujem, pokiaľ ide o tieto jednotlivé otázky. Toto sú tie štyri veci, ktoré som chcela spomenúť. Môžeme, napriek tomu, že sú tu odlišné po- pohľady v rámci politických skupín, to sú štyri veci, s ktorými asi všetci súhlasíme a tieto jednoducho nás pohnú dopredu. Takže v plnej miere Dôverujem Agnes, ja viem, že ona veľmi dôsledne pracuje a ďakujem aj za to, ako pristúpila k veci komisie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo komisia. Pani Suková Tuševa, nech sa páči, zástupkynia riaditeľa sekcie. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som povedať, že vítame túto správy pani Jungerius. Myslíme si, že výbor MP sa právom venuje týmto otázkam. Komisia navrhla spoločné postupy, pokiaľ ide o implementáciu kohezných fondov v období po roku 2020 a pokiaľ ide o fondy, ktoré sú v rámci zdieľaného postupu, tam treba uh, zabezpečiť zjednodušenie postupov. Takisto vítame uh, snahu kolegislatorov prijať také úpravy, ktoré pomôžu poberateľom týchto finančných prostriedkov, aby skutočne mohli využívať koheznú politiku takým spôsobom, aby im pomohla vo všetkých ich potrebách. Berieme na vedomie aj ochotu lepšie zosúľadiť súčasné postupy s princípmi základných sociálnych práv a Chcela by som zdôrazniť to, že tá voľba, ktorú sme my zvolili v rámci toho návrhu týchto spoločných úprav je vlastne zvolením si určitých úprav, ktoré sa dajú horizontálne upraviť pre všetkých 7 fondov. Je to spomenuté aj vlastne názvu tohto bodu a na to, aby sa plnilo týchto 5 politik. Politika oblasti 4, viac sociálnej Európy, pokiaľ ide o implementáciu sociálnych práv, to je, ten, to je tá kľúčová hybná sila pre implementáciu tohto pilieru a je to vlastne dôležité aj v kontexte ISF+. Predložené pozmeňujúce návrhy poukazujú na ambíciu silnej koheznej politiky, kde bude posilnený aj rozpočet. Ja si myslím, že toto bude istotne jeden z kľúčových bodov pre diskusiu aj v rámci vedočného finančného rámcu na úrovni kolegislátorov a takisto zastávame názor, že navrhovaný rozpočet zo strany komisie prezentuje situáciu reálnym spôsobom, pokiaľ ide o rozpočtovú budúcnosť aj v kontexte zohľadnenia Brexitu a na druhej strane aj pokiaľ ide požiadavky členských štátov ohľadne príspevkov do rozpočtu. Takisto berieme na vedomie diskusiu alebo návrhy, pokiaľ ide o prefinancovanie a mieru skofinancovania. Bolo to zdôrazne zo strany niektorých číňaňových spravodajcov. Bolo tu spomenuté, že miera kofinancovania, spolufinancovania je tam úmysel, aby tá miera bola ponechaná na tej istej úrovni ako doteraz. A pokiaľ ide o prefinancovanie, predfinancovanie, tak tam sa berú do úvahy už aj okolnosti budúcich rozpočtov. Tak toto sú tri prvky, ktoré skutočne pôjdu ruka v ruke do spoločnej diskusie ohľadne MMF na úrovni kolegislátorov. Poprvýkrát v histórii koheznej politiky komisia navrhuje fixnú sumu 100 miliárd pre sociálnu politiku a myslíme si, že to je veľmi dobrý signál aj voči európskym občanom ohľadne priorit politických. Táto komisia teraz vlastne plánuje takto do budúcna investície do ľudí. Je to určitá miera visibility, pokiaľ ide o rozpočet, že tieto investície pôjdu priamo do ľudí. Takisto si myslíme, že flexibilita navrhovaná v rámci nariadenia pokiaľ ide o transfery medzi jednotlivými fondami na úrovni až do 5 umožní niektorým členským štátom, ktoré chcú ísť nad rámec vyčlenených prostriedkov zo sociálnych fondov. Je tu tá možnosť ísť až do úrovne 5 takže to je možnosť, ktorú môže využiť všetci Takisto vítam aj odvolávku, pokiaľ ide o včasné prijatie týchto nariadení, úprav. Myslím si, že prijatie týchto úprav ešte pred voľbami, dúfam budúci rok, zabezpečia sprehľadnenie celého systému a bude to lepšia informovanosť pre poberateľov prostriedkov z fondov. Umožní to členským štátom aj pripravili programy na čas, budú môcť rokovať s komisiou, budú to môcť odsúhlasiť ešte pred programovacím obdobím, teda v tomto máme určité ambície Chceme, aby tie úpravy boli prijaté čo možno najskôr a nie, aby to skutočne bolo tak, že sa to príjme až pár dní pred začatím takýchto programov. Chceme sa to vyhnúť takýmto krízovým situáciám a chceme, aby všetky zúčastnené strany boli včasne pripravené na rýchly začiatok na začiatku obdobia. Ďakujem veľmi pekne. Tešíme sa na diskusiu ohľadne tých spoločných ustanovení, ale takisto aj pokiaľ ide o ten program Plus. Ďakujem. Teraz má slovo na, na, na okamžik ešte spravodajkyňa. Naozaj len stručne, zo pár slov vďaky za vaše poznámky, poznámky kolegov. Čakám a teším sa na vaše návrhy. Lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov koncom tohto týždňa, ale snáď reagujúc na vaše e, e, poznámky zo strany komisie. Myslím si, mňa tiež veľmi zaujíma to, aby sa e, vyjasnili nové v, pre všetkých, pre členské krajiny, mimovládky, ešte do budúcich volieb. To sú projekty, ktoré sa nerealizujú tu a mali by sa realizovať rôznymi partnermi v rôznych členských krajinách pre ich dobro. Bolo by dôležité, aby sa snažili celú tú vec e, sfinalizovať čo najskôr. Zo všetkých strán však zaznieva záujem o e, dôkladné prediskutovanie a teším sa teda na e, to, že budúce mesiace sa budeme zaoberať touto E, problematikou. Ako toto už zaznelo, lehota na pozmenujúce pozmenujúce návrhy je 28. september 2018 na poludnie. Teraz by sme mali prejsť k ďalšiemu bodu. A ide o vytvorenie e, programu Európskych solidárnych zborov slovo, keďže tu je pani spravodajkyňa, má priamo pani spravodajkyňa. Ďakujem vám. Túto iniciatívu chcem podporiť. Je to výborný, výborný návrh pre mladých európskych občanov, pre e, komunity, kde občania môžu podniknúť e, e, solidárne kroky, solidárne aktivity v komunách Vieme, že to, čo sa udialo doteraz, bolo úspechom. Ľudia môžu tvoriť inkluzívnejšiu spolu, spoločnosť a môžu reagovať na mnohé, mnohé výzvy, ktorým e, spoločnosti e, a komunity čelia. E, zameranie na základe návrhu komisii zostáva vlastne v tom angažovaní sa mož- po možnostiach mladých ľudí, aby sa vyjadrovali, aby vyjadrovali svoju solidaritu ak tým pádom sa vlastne vytvárajú aj zručnosti pre pracovný trh, e, ale nemalo by to byť náhradou pracovných miest. Zameranie tejto iniciatívy je poskytnutie príležitosti mladým ľuďom, aby robili pre komúny prácu, ktorá prináša regiónom, mestám, e, samozprávam úžitok e, a nadobudali pritom súčasne nové pracovné i personálne zručnosti návrhu stanoviska by som chcela zdôrazniť, že tieto e, praktika nie sú za náhradou, alebo teda dobrovoľnícka práca by nemala byť náhradou skutočných pracovných miest. Zúčastnené organizácie by mali mať prístupy k platformám, kde by lepšie vyhľadovali a kandidátov, aby ten proces bol pre všetkých e, zúčastnených ľahší. Lepšie definovanie týchto stáží aby to boli jasné e, e, stáže, podpora e, administratívna i jazyková prípadne, aby sa brali do úvahy princípy v rámci kvalitatívneho rámca pre stáže praktikantov a pracovné miesta. Mala by to byť priorita, ako tvrdí komisia a to len podporujem. Je to naozaj prioritná oblasť. Myslím si, že akékoľvek E, praktika a stáže by mali e, toto odzrkadlovať v rámci toho programu. A pokiaľ ide o rozpočet pre tento program, toto bol tak trochu sporný bod, keď sme o tom hovorili naposledy. Verím, že čiastka poskytnutá by mala byť e, prístup na všetkým trom líniám toho programu a malo by sa to demonstro- zaradiť do programu podľa toho, aké sú potreby, zručnosti a tak ďalej. Chcem poďakovať všetkým zúčastneným tieňovým spravodajcom. Teším sa na plodnú diskusiu, tak ako tomu vždy vo výbore bolo. Teš... E, teším sa na vytvorenie tohto programu Európskych solidárnych zborov a teším sa na plodné diskusie. Ďakujem. Ďakujeme teraz v mene SAD pani Jungerius. Zdá sa, e, že Brand Benifej je už tu e, v Bruseli, ale teda preč, nie ešte tu. E, prečítam jeho e, správu. Chcem v jeho mene poďakovať pani Klúne za pozmenený návrh. Mnohé jej podnety idú tým istým smerom, ktorý tento výbor navrhol už pred pár mesiacmi, keď sa hovorilo o právnom základe tých, tohto, tejto iniciatívy Európskych solidárnych zborov. E, tento program alebo to financovanie vyprší na konci tohto finančného obdobia v roku 2021 a podľa mňa e, mnoho kolegov si asi spomína, keďže pán Benifej je spravodajca e, za MP, tieňový spravodajca za EMPL. Chce poďakovať e, spravodajkyni a ďalším za to, že sa dosiahol výsledok pozitívny napriek e, určitým ťažkostiam, ktoré prebiehli v, e, vo fáze rokovania na základe procedurálnych a principiálnych roz, názorových rozdielov medzi radou a výborom. Kolega ma požiadal, aby som povedala, že práve z tohto dôvodu ho teší, že pani Klúne bude mať túto problematiku na starosti. Dobre pozná ten text v jednotlivých kritických e, e, otázkach, pretože sa zúčastňovala tých rozpráv i predtým. Je presvedčený, že sa nám podarí e, dobrým spôsobom, vynikajúcim spôsobom spolupracovať, tak ako sa ukázalo už v minulosti a že bude vedieť ešte raz zlepšiť e, navrhovanú verziu komisie, o ktorej dnes diskutujeme. Pán Benifej sa domnieva, že hlavné posolstvo, ktoré vyvstalo zo stanoviska v tohto výboru, je nasledovné, že totiž európske e, e, zbory Solidarity budú nástrojom na poskytovanie kvalitatívnych ponúk s, s pridanou hodnotou pre ľudí, ktorí dnes v Európe potrebujú pomoc a e, všetkým Európanom poskytne možnosť zapojiť sa do služieb iných e, a, a e, robiť, robiť dobro. Malo by to byť program ambiciózny a kvalitný a kolega je presvedčený, že že podpora všetkých návrhov, ktoré idú týmto smerom, smerom zlepšovania programu získa podporu e, z jeho strany e, a takisto z tohto e, výboru. Ďakujem vám za pozornosť a želám vám dobré pokračovanie v práci. Ďakujeme. Za EKR som tieňovou spravodajkyňou ja. Budem hovoriť v slovenčine, budete potrebovať sluchadla. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni za doterajšiu prácu. S mnohým v jej stanovisku sa viem úplne stotožniť. Pri vlastných pozmeňovacích návrhoch by som sa chcela zamerať predovšetkým na také dve oblasti, ktoré sú pre mňa dôležité. Prvou oblasťou, ktorá si zasluhuje našu pozornosť, je, aby sa činnosti, ktoré podporuje Európsky zbor Solidarity, sprístupnili naozaj všetkým mladým ľuďom a to aj mladým ľuďom so zdravotným postihnutím. Viem, že toto je oblasť, na ktorej sa zhodneme s mnohými kolegami, no napriek tomu sa stáva, že niektoré programy, aj programy, ktoré sme my tu schvalovali, ešte vždy nie sú úplne dostupné pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Uvediem jeden príklad. Iste si pamätáte našu nedávnu iniciatívu, Eh, vďaka ktorej mladí ľudia k 18. narodeninám v Európe mohli získať eh, cestovný lístok na vlak a cestovať po Európe zadarmo. Eh, hneď ako bol tento návrh prednesený v Európskom parlamente, som sa obrátila na komisiu s otázkou, akým spôsobom budú môcť mladí, mladí ľudia profitovať z tohto programu teda či na nich nezabúdame, pretože mladí ľudia so zdravotným postihnutím niektorí môžu potrebovať sprevádzajúcu osobu, ďalšie napríklad so zrakovým postihnutím môžu potrebovať e, doprovod e, vodiaceho psa. A, a teda, aby sa na týchto mladých ľudí nezabudalo, aby aj oni mohli využiť naplno tento cestovný lístok. A vtedy som bola ubezpečená, že na týchto mladých ľudí sa bude tiež pamätať po spustení projektu som sa opätovne obrátila na pána komisára navracsicsa aby ma informoval koľko mladých ľudí so zdravotným postihnutím nakoniec pocestuje po európe koľko ich využije tento cestovný lístok a vďaka jeho odpovedi vieme že z fifteen tisíc lístkov bude môcť využiť toto cestovanie zadarmo twenty seven mladých ľudí so zdravotným postihnutím. 15 027. Je to obrovský nepomer. Čiže v iniciatíve eh, chcem ďalej pokračovať v tom, že musíme zabezpečiť, aby keď tento projekt sa bude opakovať, bola väčšia viditeľnosť, aby mladí ľudia boli viacej informovaní, že aj mladí ľudia so zdravotným postihnutím sa môžu zúčastniť a teda aby aj reálne tie čísla boli pozitívnejšie, pokiaľ ide o mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Odbočila som teraz, ale len preto, aby som ilustrovala, že aj keď naše zámery sú veľakrát v tomto výbore také, aby aj mladí ľudia so zdravotným postihnutím mohli sa podieľať na programoch, tá koncovka, ten výsledok nie vždy je taký a preto musíme byť oveľa pozornejší. Čiže chcem, aby aj v tomto projekte, v tomto programe sme boli dôslední, pokiaľ ide o účasť na mladých, mladých ľudí na, na tomto projekte, mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Druhou oblasťou, ktorej sa chcem venovať v pozmenujúcich návrhoch, je podpora validácie vedomostí, zručností a schopností získaných prostredníctvom skúseností z Európskeho zboru Solidarity E, znalosti zručnosti a kompetencie ktoré sú výsledkom činnosti v zbore solidarity by sme mali náležite nielen identifikovať ale aj zdokumentovať. ďakujem veľmi pekne a teším sa na spoluprácu. So, we'll to... Teraz prejdeme k zástupcovi skupiny ALDE. Vidím, že tu nikto nie je za túto skupinu teraz. Za GUE teraz pani Boylan. Ďakujem ešte raz. I e, spravodajkyni pani Klun za jej stanovisko. Európsky e, E, Európske solidantné zbory prinášajú množstvo problematických otázok, napríklad e, zamestnávanie v tej ziskovej oblasti, e, využívanie ľudí na ziskové aktivity. Určite mladí ľudia nepotrebujú program, ktorý by mo- mohol aby ich niekto zneužíval bez škrupulí, naozaj preto vítam ten návrh, že E, stáže alebo praktika v tomto zmysle nenahrádzajú pracovné miesto definované ako platenú činnosť. Musíme trvať na tom, že sa to jasne rozlišuje medzi dobrovoľníckou prácou a pracovnými miestami. Európske solidárne zbory, podľa mňa to je výborná e, e, aktivita, kde sa prenášajú z terajších eh, prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a fondu Solidarity, čo je chybou. Bolo by lepšie zlepšiť terajšie dobrovoľenské programy, ktoré sú už v Erasme+, než že by sme vytvárali nový program a podkopávali to, čo už existuje. Preto je rozhodujúce, aby toto nariadenie jasne definovalo dobrovoľníckú prácu. Musí zabezpečovať to, aby mladí mali prístup ku kvalitným dobrovoľníckým činnostiam, Eh, aby nenahrádzali pracovné miesta a skutočné pracovné miesta pre mladých ľudí. Teším sa na spoluprácu s kolegami a s pani Krún, aby sa zabezpečilo, že tomu tak i bude. Ďakujem. Teraz za zelených Daniel Lambert. Eh, Už šiel mi ten úvod k tejto téme, ale chcem povedať za našu skupinu, že to, čo práve ste hovorili o diverzifikácii, o rozmanitosti. Veľmi nám ide o to, ak budeme mať takýto nový oddelený program, chceme, aby bol disponibilný širším skupinám, čo najväčšiemu počtu skupín ľudí, aby sa tu rešpektovala tá e, dimenzia sociálnej inklúzie. Súhlasíme e, s predrečníkmi a s tými dohodami v texte, aby toto nebola náhračka za platené pracovné miesta, aby to bola len pridaná hodnota alebo teda príprava na skutočné zamestnanie. Takisto otázka týkajúca sa rozpočtu. Podľa mňa všetci sme mali podobný názor v tomto výbore. E, prostriedky, ktoré sú tak veľmi potrebné inde, sa prenášajú do takejto rozpočtovej linky. Mohla by to byť možno beznádejná bitva, ale stála by snať za to jasne ukázať, je to nový program, že by to mali byť dodatočné prostriedky, nielen presúvanie, e, odre, oddelovanie prostriedkov z iných oblastí. Takže v tomto podporujeme spravodajkyňu. Ďakujem za EFDD alebo ENF. Nevidím nikoho, takže pani Šojdrova teraz má slovo. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. E ja som eh, spravodajkyňou k eh, sociálnemu fondu, tak eh, by som sa vyjadrila. Diskutujeme o tomto novom nariadení, pričom ale nevieme, nemáme ešte feedback či evaluáciu k prebiehajúcej fáze implementácie. Malo by byť, podľa nás by bolo veľmi užitočné, keby sme mali toto avšak by som e, rada poďakovala za návrh e, tohto stanoviska kolegyne Klún. Je veľmi dobrý. Tešíme, že ste sa zamerala výrazne na kompetencie tohto výboru pre zamestnanosť, je dôležité, aby pracovné miesta a stáže mali e, vysokú kvalitu, určitý komponent získavania zručnosti a aby to bolo pre lokálne samozprávy, nie len pre jednotlivcov. Ďakujeme vám za to. Osobitne si vážim to, že pani Klune zapracovala i myšlienku e, určitých ambasádorov, veľvyslancov. To je dôležité zvýšiť e, prístupnosť a vlastne transparentnosť, viditeľnosť týchto zborov, ako eh, povedala kolegyňa Žitňanská, ak chceme eh, naplniť ambície tých 350 tisíc miest, to je to obrovský cieľ, Navrhla som vo výbore Kult, aby národné agentúry bývalých členov e, získavali ako ambasádorov, veľvyslancov pre túto myšlienku. E, tu sa zhodujeme a myslím si, že sa to schváli. Pochopila som, e, že pre otázky teda pre zamestnanosť a pre tento výbor je dôležitá problematika, ktorú chcem rešpektovať E, trvám na tom, že v centre činnosti e, týchto zborov musí byť tá dobrovoľnícká činnosť. Ak chceme toto zachovať, verím, že určité prerozdelenie, presúvanie rozpočtových prostriedkov je dôležité. Avšak toto by sa malo avizovať, aby sa umožnila e, zachovať teda efektívnosť a aj flexibilita. Takéto indikatívne prerozdeľovanie teda podporujem a navrhujem už vo výbore Kult som predložila návrh správy e, okrem zvyšovania viditeľnosti a e, diferenciácie v rozpočte som navrhla i dvo, množstvo iných pozmeňujúcich návrhov, ktoré by potenciál e, týchto solidárnych zborov z oblasti dobrovoľníckých prác u mladých zvyšovali, aby bývalí účastníci sa takisto zapájali, aby sa tu zachovala určitá dlhodobá perspektíva Rada by som, by som videla väčšiu angažovanosť zúčastnených, inklúziu, diferenciáciu v eh, odznakoch kvality a zavedenie definície z opätovné za, eh, zavedenie z eh, definície solidarity, pretože v rokovaniach v trialógu sme zapojili pôvodne definíciu solidarity predložím návrh správy vo výbore KULT 10. októbra a preto sa teším na spoluprácu s kolegami, v oblast, e, v, e, ktorí robia stanovisko vo výbore EMPL, pretože nás spája spájajú rovnaké cieľe, ciele e, zlepšiť život a situáciu mladých ľudí. Ďakujem pekne. Teraz má slovo komisia, pán Felt nech sa páči. Príjemné popoludne. Dovolte mi zopakovať to, čo povedala pani Šojdrová. A síce, aká je špecifická situácia, v ktorej sa nachádzame. Pretože rokovania o súčasnom programovom období sa práve ukončili, teda pred letom. a stále sa to dá nájsť na web stránke, tie výsledky, ale napriek tomu žiadne projekty neboli udelené, alebo teda pridelené. Uvidíme, či sa to podarí zmeniť v druhej polovici toho, tohoto roka, možno začne na budúci rok. V každom prípade návrh pre budúcu generáciu programov, ktorý predložila komisia, ten rešpektuje tie dohody, ktoré boli dosiahnuté v rámci rokovaní s istými drobnými výnimkami ohľadom tých dohôd, ktoré boli robené v neskorších fázach a to teda sú tie, ktoré komisia predložila ešte pred tou poslednou fázou rokovaní. Ehm, dovolte mi iba počerknúť jednu vec a síce to sú niektoré rozdiely, ehm, ktoré súvisia vlastne s poradenstvom ehm, právnych služieb. A síce tu sme presunuli niektoré pôvodné odseky, ktoré boli súčasťou definícií do tých častí, ktoré sa týkajú konkrétnych krokov a aktivít, ktoré nie sú samé o sebe definíciou, ale skôr vysvetľujú modality eh, tých jednotlivých opatrení, ktoré majú byť upletnené alebo implementované v praxe, napríklad komponent učenia ohľadom ohľadom eh, stáží a pracovných miest sa ľahko nájdú v článku 8 navrhovaného nariadenia. Zároveň mi dovolte uistiť poslancov Európskeho parlamentu, že keď navrhujeme tento tieto ciele a zároveň definujeme aj tie ciele, že 350 tisíc mladých ľudí má byť týmto podporených týmto objemom 1,26 miliardy eur. Tu sme rešpektovali tie dohody, ktoré boli dosiahnuté počas rokovaní a e, týka sa to teda najmä tej časti, ktorá sa týka mladých ľudí, ktorí majú čeliť e, sociálnym výzvam, ekonomickým výzvam. A to je sice kapitola 3 tohoto návrhu. Tu sme rešpektovali ten podiel 90% e, pre dobrovoľníctvo a 10% pre stáže a pracovné miesta. Na záver, v neposlednom rade, by som chcel zdôrazniť, že tento návrh nebol myslený len ako Um, ako jednorazové riešenie pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o oblasti alebo pod, aktivity v oblasti solidarity, ale je upravovaný aj tými dvoma aktivitami, ktorým sa venujeme neustále. A to je otázka kvality alebo vysoké kvality jednotlivých aktivít a zároveň otázkou inkluzivity. A tu staviame ešte na ďalšom jednom príklade, ktorý pani Žitňanská nespomenula ale možno to aj nevie, a to je otázka Európskej dobrovoľnej služby, ktorá má viac ako 10 účastníkov v rámci Európe, eh, ktorí majú nové príležitosti. Sú to mladí ľudia, ktorí sú nielen znevýhodnení, ale sú to aj mladí ľudia, ktorí eh, sa normálne nemôžu zapájať do týchto aktivít práve kvôli svojmu socioekonomickému zázemiu, kvôli Eh, kvôli miestu sídla, pôsobiska alebo z rôznych iných dôvodov, takže to musíme ďalej posilňovať v rámci tohoto súčasného nového návrhu, posilniť financovanie pre tie organizácie, ktoré by radi ešte nad rámec tohoto všetkého zahrňali aj práve takýchto mladých ľudí ešte nad rámec toho financovania, ktoré majú a pevne veríme, že by to mohlo viesť k tomu, že by sme mali ešte väčšie zapájanie mladých ľudí ktorí majú obmedzené alebo redukované možnosti vrátane tých, ktoré majú osobitné potreby. A tu naozaj môžeme jasne povedať a pomenovať, že Európsky zbor dobrovoľníkov je naozaj program pre všetkých. A to veľmi rada počujem, hovorí pani spravodajkyňa. Chcem sa spýtať, teda pani predsedajúca, pani spravodajkyňa, chcete povedať pár slov? Ďakujem pekne všetkým, ktorí prispeli. Máme tu veľa spoločných východisk a naozaj sa teším na ďalšiu prácu na tejto téme a máme tu aj termín tento týždeň. Najmä by som rada podekovala e, spravodajcom za výbor Kult. To je naozaj veľmi dôležité aj za váš čas a záujem a ďakujeme pekne komisii a ďakujem aj za to, že ste sa zapojili do práce na tomto stanovisku a teším sa na pozitívny výsledok, ktorý by sme mohli dosiahnuť v rámci výboru. Ďakujem pekne. Okay, just, uh... Dovolte ešte jednu stručnú poznámku. A síce termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov uh, by mal byť 10. oktober. Pevne verím, že ste s tým v poriadku, že s tým súhlasíte. Dobre. Budeme teraz musieť počkať ešte pár minút a potom budeme pokračovať ďalej a bude nás čakať šiestý bod na programe rokovania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 So, dear colleagues... Vážení kolegovia, mali by sme teda pokračovať. Máme tu už spravodajcu pre ďalšiu zložku, takže poprosím vás usadiť sa. Budeme pokračovať ďalej, budeme pokračovať témou cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splnutia a rozdelenia. A slovo má spravodajkyňa pani Anta McIntyre. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca a ešte vopred sa ospravedlňujem za svoj hlas. Asi budem trochu kašľať, ale pokúsim sa to zvládnuť. Už som trochu priveľa sedela. Máme tu stanovisko k tejto správe, ako určite veľmi dobre viete. A začala by som tým, že na začiatku poviem, že legislatíva sa veľmi líši medzi jednotlivými členskými štátmi a to prispieva k tomu, že tu máme pomerne vysoký stupeň právnej neistoty. Zároveň to v podstate demotivuje podnikateľov, aby pracovali na cezhraničnej báze. A s tým treba bojovať, to je podľa mňa naozaj veľmi dôležité. Ak teda s tým chceme bojovať, tak musíme zaviesť istú mieru konzistentnosti v rámci legislatívy medzi členskými štátmi, najmä keď hovoríme o cezhraničnom spájaní alebo zlučovaní. Pravidla by mali byť jednoduché, uniformné a zároveň dostatočne jednoznačne, tak aby sme umožnili mobilitu a pričom budeme zároveň chrániť um, práva pracujúcich, ako aj um, chrániť práva investorov. Um, vždy sa snažím zabezpečiť, aby v prípade, že pravidlá sú zložité alebo ťažko sa presadzujú, tak uh, v takom prípade pomerne pravdepodobne budú viesť k tomu, že členské štáty si budú takéto pravidlá aj rozdielne alebo teda rozlične vykladať a tým pádom sa bude zhoršovať ich presadzovanie a bude to viesť aj k fragmentácii vnútorného trhu. Je mimoriadne dôležité, aby sme zaviedli eh, adekvátne ochrany alebo adekvátne prvky ochrany pre aktérov, pre investorov z jednotlivých firiem a zároveň eh, musíme aj chrániť práva zamestnancov. A tým eh, vlastne to vedie k jasnému boju proti schránkovým firmám. Tieto opatrenia ale musia byť primerané, proporcionálne a zároveň by nemali um, fungovať ako demotivátor pre poctivých podnikateľov, ktorí chcú rozšíriť svoje podnikanie cez hranice. A teda plne podporujem tie opatrenia, ktoré sa snažia zlepšovať informácie, konzultácie a zároveň zastupovanie zamestnancov. Na druhej strane ale musíme zabezpečiť to, aby požiadavky v tejto smernici boli konzistentné s existujúcimi prvkami a príkladmi dobrej legislatívy. Takže keď píšem e, toto stanovisko, tak sa snažím byť realistická ohľadom toho, čo dokážeme dosiahnuť v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Inými slovami, pôvodné, aké sú pôvodné ciele e, tejto smernice, pričom máme na pamäti pôvodnú kompetenciu tohto výboru. Uvedomujem si, že je tu veľká možnosť toho, aby táto smernica pokrývala aj tému diverzity v, v správnych radách jednotlivých firiem, zasadačka jednotlivých firiem a využíva tento nástroj, aby sme to dosiahli, ale som úplne presvedčená, že si to zaslúži podporu a na druhej strane nie som presvedčená, že o tom, že táto smernica je najvhodnejším nástrojom alebo priestorom, kde by sme takýto nástroj mali, um, mali presadzovať. Takže radšej dám prednosť tomu, aby sme mali širokú diskusiu tu vo výbore EMPL, najmä keď si uvedomíme, že reštrukturalizácia firmy má obrovský dopad na pracovnú silu. Táto téma si zaslúži väčší dôraz než len hĺbkovú analýzu. V každom prípade som pripravená diskutovať o tejto téme s tenevými spravodajcami. Vítam a podporujem špecifické opatrenia, ktoré sa nachádzajú e, v tomto návrhu a ktoré zabezpečia napríklad v prípade konvergencie to, že členské štáty môžu vyžadovať alebo aj vykonať hĺbkovú analýzu hĺbkové posúdenie firmy v prípade, že tam sú silné podozrenia to o tom, že firma sa cieľene snaží vyhnúť alebo obísť konkrétny prvok legislatívy. To je napríklad príklad tých schránkových firiem. Rovnako nás som navrhovala, aby e, komisia vytvorila spoločné línie pre členské štáty, usmerenia pre členské štáty, ktoré umožnia kompetentným orgánom posúdiť situácie, v rámci ktorých hĺbšia analýza ehm, fungovania firmy môže byť nevyhnutná. Čo sa týka správ o, o riadení firiem, výročných správ alebo správ z prípade zahraničného spájania, zlučovania alebo um, rozdeľovania firiem. Môj uh, pravidla bojujú za jednoduchšie pravidla, alebo teda ja sa snažím bojovať za jednoduchšie pravidla pre zapájanie zamestnancov. Um, to sa snažíme zosúľadiť s dobre fungujúcou európskou legislatívou, ktorá hovorí o informovaní a konzultácii. Najmä o prípade všeobecného rámca, ktorý má informovať a konzultovať zamestnancov. To je smernica z roku 2014, ďalej je to smernica o transferoch podnikov a ďalej je to smernica 38 z roku 2009 o Európskych radách zamestnancov. Takže v tomto smere sa teším na to, že si vypočujem názory tieňových spravodajcov a budem predkladať aj niektoré ďalšie pozmenujúce návrhy a teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo uh, pán Čaba Šogor, ktorý je prinúteným spravodajcom za EPP. Nech sa páči. Thanks, now it's working. Ďakujem pekne, už to pracuje, funguje. Napriek všetkým snahám sú tu problémy s mobilitou sú tu stále ťažkosti. Zdieľam pohľad spravodajcu, že na to, aby podniky mohli fungovať nezávisle, potrebujeme uniformné, jasné uplatniteľné pravidlá. Takisto návrh sa musí sústrediť na to, aby sa zjednodušila cezhraničná mobilita, ale treba brať do úvahy aj potreby jednotlivých zúčastnených strán. Pokiaľ ide o účasť zamestnancov, je dôležité uvedomiť si, že nie všetky členské štáty majú tieto systémy. A niektoré štáty to majú, ale pravidlá sa veľmi líšia. Pokiaľ ide o smernicu o cezhraničnej fúzii, vidíme, že tu je ešte priestor na ďalšie zlepšenie. Netreba uplatňovať ďalšie zaťaženie pre podniky v prípade, kde tu nie je potreba nejakých reštriktívnych požiadaviek. Okrem tohto si myslím, že tu je aj priestor pre ďalšie zjednodušovanie a vyhýbanie sa zdvojnásobovaniu pravidel. Takže teším sa na spoluprácu a tieňovi, s tieňovými spravodajcami. Za SND nech sa páči pán Detien. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem sa srdečne poďakovať pani spravodajkyni, pani McIntyre za jej stanovisko. Ja sa teším na spoluprácu a na výmenu, na diskusiu. Myslím si, že správa je dobrým základom pre diskusiu. Komisný návrh, pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu v tejto oblasti, predsa len ešte podľa mňa ponecháva veľa priestoru, pokiaľ ide o kreativitu jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o to, ako sa ob, obchádzajú pravidl, práva zamestnancov. Nemôže sa to celé robiť na chrbtoch zamestnancov. Vidím tu ešte veľké možnosti zlepšenia, pokiaľ ide o ochranu práv zamestnancov. V Nemecku máme čísla, kde napríklad ročne zhruba 50 podnikov, kde je viac ako 150 tisíc zamestnancami dokopy využívajú tie práva, ktoré majú na to, aby v podstate obchádzali paritné spolurozhodovanie. A vidíme, že presídlenie firmy a strach, že sa firma presídli, je vždy taký silný strašiak pre zamestnancov. Preto je veľmi dôležité, aby sme e, neurobili také zákony na úrovni európskej úrovni, ktoré by obchádzali ešte tieto možnosti riešenia. Aj predmetný článok smernice je podľa môjho názoru e, článok, ktorý sa ešte musí zlepšiť. Hoci komisia e, hovorí, že predložila vyvážený text, myslím si, že sú tu úpravy, ktoré jednoducho sú na úkor zamestnancov. A možnosti možného zmrazenia stavu, kde aj zamestnanci majú slovo. Myslím, že tu sú ešte možnosti ďalšieho zlepšenia. A pokiaľ ide o cezhraničné zmeny, myslím, že to jednoducho slúži iba na to, aby sme sa vyhýbali tým národným úpravám. A ja by som chcel, aby sme tomuto práve zabránili, pretože ja si myslím, že Ide nám všetkým o to, aby sme chránili práva zamestnancov. Potrebujeme také úpravy, ktoré zabezpečia minimálne tú lehotu troch rokov ochrany a k tomu spravodajkyňa vo výbore Júri, kolegyňa pani Regner, e, spomenula lehotu desiatich rokov, podľa mňa to je primeranejšie a preto by som tento návrh aj podporil. A takisto musíme hovoriť ešte aj o Prahu, pokiaľ ide o počet zamestnancov ten, pokiaľ ide o ten prach, e, v rámci ktorého už teda môžeme považovať, že to spadá do pola pôsobnosti tej smernice. A ja si myslím, že náš výbor má úlohu, aby sme chránili práve zamestnancov a zamestnanky v Európe a preto je dôležité, aby sme v rámci našich možností urobili všetko, čo môžeme na to, aby sme využili možnosti prostredníctvom stanoviska Európskeho parlamentu, aby sme chránili teda tie pravidlá zamestnancov. Z dlhodobého hľadiska podľa môjho názoru je smernica, ktorá by v tejto oblasti zlepšila situáciu. Máme ešte veľa úloh pred sebou. A myslím si, že máme možnosti riešenie, ktoré tu sú aby sme zamedzili tomu, čo vidíme ako negatívny prvok, ktorý sa tu kritizuje. Ďakujem. Thank you. Um, I cannot see no, uh, anybody from ALDE, GUE, Greens, EFD. Nevidím tu nikoho za ALDE, GUE, ENF, nikoho. Pani Jongerius, chcete sa vyjadriť alebo nie? Dobre. Takže teraz komisia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, pekné popoludne všetkým. Pár slov z mojej strany. Ja by som chcela začať tým, že by som povedala, že, a vlastne to tu už zaznelo aj z úst všetkých rečníkov, aký je náš cieľ, alebo čo bol náš cieľ, keď sme urobili tento návrh. Bol ten cieľ dvojaký. Na jednej strane sme chceli dať možnosti, firmám možnosti a nástroje, aby mohli reštrukturalizovať sa aj cezhraničným, cezhraničnom rozmere a na druhej strane zabezpečiť ochranu tým, ktorí tú ochranu potrebujú, a vieme, že v tomto výbore to je ešte oveľa pádnejšie, tak sú to predovšetkým teda tí zamestnanci a zamestnankyne. My sme urobili komplexné konzultácie a hodnotenie dopadu a myslíme si, že sa nám podarilo predložiť vyvážený návrh, ktorý tieto dva ciele ako keby e, zlučoval. Obmedzím sa s vašim súhlasom na to, čo sa týka zamestnancov a ich informovanosti. Myslím, že to je teda kľúčové pre náš výbor. Čo sme teda navrhli? Neobi- neob- Nesnažíme sa objaviť koleso, ale vychádzame z toho, čo už máme, aby sme mohli nadviazať na existujúce aký komunitér, pokiaľ ide o predpisy týkajúce sa cezhraničných fúzií ale takisto v rámci procesu konzultácií sme si uvedomili, že sú tu určité možnosti zneužívania súčasných predpisov a preto tie otázku, ktoré tu spomenul pán Detien za SND, my sa snažíme riešiť tieto prípady zneužívania v tom zmysle, že ideme nad rámec toho, čo máme v súčasnosti v rámci aký. Takže čo sme urobili? Máme tu ten prach 4 petín, pokiaľ ide o spustenie toho princípu spolúčasti zamestnancov. Nad rámec tohto prahu vlastne už budú mať možnosť v rámci toho návrhu, ktorý sme urobili, sa k tomu vyjadriť aj zamestnanci. Takisto sme posilnili ten prvok rokovaní, ktorý je ukotvený v existujúcom aký. A takisto sme, teda pokiaľ ide o tú lehotu troch rokov, my sme tam uviedli tú, to obdobie troch rokov, v rámci ktorého v rámci ktorého obdobia jednoducho firmy nemôžu robiť následné operácie na to, aby sa vyhli tej odsúhlaseným opatreniam z účasti zamestnanca. To znamená, tu vychádzame z existujúceho z existujúcich predpisov európskych ohľadne fúzií, ale tu by som chcela spomenúť, že to neznamená, že potom po tých troch rokoch to právo zamestnancov by vypršalo, ale je tu také ustanovenie, ktoré vlastne znamená, že toto troročné obdobie by vlastne zablokovalo ďalšie operácie zo strany firmy potom po tej lehote troch rokov. Takisto by som chcela spomenúť, že existujúce predpisy ohľadne informovanosti zamestnancov, to ostalo nedotknuté, to sme objasnili dokonca aj v rámci návrhu a Týmto sme, aspoň si myslíme, predložili balíček, ktorý dá možnosť do rúk zamestnancom, predovšetkým pokiaľ ide o takéto formy zlučovania cezhraničné a týka sa to hlavne tých problematických e, zlučovaní a splynutí a rozdelení. Ja to spomínam iba tak okrajovo a rýchlo, pretože bolo poukázané zo strany zúčastnených strán na to, že tie pravidla skutočne musia byť dodržiavané, tak aby sme sa vyhli nejakým možným nedorozumeniam. A teraz dostane slovo spravodajca. Nech sa páči, ak chcete doplniť. Veľmi stručne chcem sa poďakovať kolegom za takýto za ochotu spolupracovať, teším sa na spoluprácu, súhlasím s pánom Šogorom, že by sme nemali zdvojnásobovať pravidlá. Myslím, že to zjednodušovanie pravidel je dôležité. Ja beriem na vedomie to, čo ste povedali ohľadne tých troch rokov a myslím, že aj vyjadrenie komisie bolo v tomto ohľade veľmi zaujímavé. Na čo však nesmieme zabúdať je to, že ide o smernicu, ktorá stanoví minimálne štandardy vo všetkých členských štátoch a tieto členské štáty môžu to ešte doplniť. To znamená, môžu tu byť okolnosti v niektorých krajinách, kde si to bude vyžadovať dodatočné objasnenie a nebudeme môcť aplikovať nejakú detailnú úroveň úprav. Ide o smernicu, tak na to nesmieme zabúdať. Musíme sa snažiť dosiahnuť niečo, čo bude fungovať pre tieto veľké firmy v rámci Európy. Ďakujem pekne aj ja. A teraz budeme pokračovať zasa o 10 minút, takže máme prestávku.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

Pekné popoludnie, kolegovia. E, pokračujeme v našich diskusiách a potom prejdeme aj k hlasovaniu. Správa, o ktorej teraz budeme hovoriť, ide o zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne. Spravodajcom je pán Hetman, ale nakoľko nie je medzi nami, Dostane slovo pani Kozlovská, ktorá ho nahradí. Dnes e, hovoríme o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré k tomuto boli predložené. Nech sa páči, pani Kozlovská. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia a kolegyne. Chcela by som ospravedlniť kolegu Kristofa, že neprišiel. Jednoducho nestihol prísť na čas a preto ma požiadal, aby som prečítala správu, ktorú mám v polštine, takže poprosím vás, pouštite sluchatka dámy a páni. Chcela by, som, chcela by som pripomenúť to, alebo chcel by som pripomenúť to, že tento rok v náš výbor je poprvýkrát hlavným výborom, gestorským výborom spolu s ekonom, pokiaľ ide o tému zamestnanosti a sociálnej politiky v eurozóne. Domnievam sa, že toto je veľmi dôležité. Bez pochyby sociálne podmienky a zamestnanosť sú neoddeliteľnou súčasťou hospodárskej politiky a zároveň sú teda aj e, faktorom, pokiaľ ide o rast. V tejto správe bolo predložených 159 pozmenujúcich návrhov, viaceré z nich sú veľmi cenné, napríklad pokiaľ ide o miestne obmedzenie, a to vlastne už bolo spomenuté aj v tej prvej verzii Poslanci hovorili o dôležitých veciach, napríklad vysoká nezamestnanosť vo vekovej kategórii 50+, plus, takisto zarezonovala chudoba, takisto aj pokiaľ ide o zamestnaných ľudí a veľké rozdiely, pokiaľ ide o odmeňovanie medzi jednotlivými krajinami v eurozóne. A pokiaľ ide o priority, treba zintenzívniť úsilie v snahe bojovať proti chudobe a bojovať aj proti sociálnemu vylúčeniu, pretože takto sa deformuje trh. A chcel by som v tejto správe zdôrazniť aj to, aká dôležitá je rovnováha medzi súkromným a pracovným životom a takisto treba hovoriť aj o otázke návratu dlhodobo nezamestnaných na trh práce. Takže toto všetko súvisí aj so súčasnou situáciou, pokiaľ hovoríme o eurozóne. Ale na to, aby tá správa mala ten rozmer, ktorý chceme, nemôžeme nespomenúť e, nutnú intervenciu a na druhej strane sa musíme zamyslieť, aj nad výsledkami, pozitívnymi výsledkami, ktoré nás môžu všetkých inšpirovať. Niektoré z tých pozmeňujúcich návrhov už z tradičného hľadiska sú rozdielne a je to ideologické zameranie a budeme sa usilovať o to, aby sme zaznamenali väčšiu mieru vyváženosti. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k tieňovým spravodajcom. Za SND dostane slovo pán Javier López. Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. To je druhý krát, keď hovoríme o tejto téme. Tu a zároveň hovoríme aj o pracovných pozmeňujúcich návrhoch. To, čo chceme dosiahnuť, je to, aby sme jasne prejavili našu vôľu to, aby táto správa zdôraznila to, že musíme využiť ten rok, ktorý máme pred sebou, tak aby sme eh, dotiahli dokonca veľkú časť tých myšlienok, ktoré boli prediskutované počas tohoto mandátu. A predovšetkým tú celkovú kapacitu, ktorú má Európska únia a e, Európska komisia, tak aby dokázala vlastne spájať jednotlivé návrhy aj s rozpočtovými linkami v rámci Európskeho sociálneho piliera. To je práve niečo, čo by sme, čo často rezonuje. Zároveň by sme mali e, zdôrazniť nevyhnutnosť bojovať proti Um, rodovým, rodovým, teda rodovým rozdielom, zároveň bojovať za väčšiu mieru rovnosti, ktorá je kľúčovým, kľúčovým faktorom, ktorý posunie vpred naše spoločnosti a našu ekonomiku a to by mala byť aj úzka, úzko spojené s európskym semestrom. Dovolte mi osobitne počerknúť to, že predovšetkým počas tohoto semestra je to veľmi relevantné, pretože to je zároveň poprvýkrát počas posledných troch rokov, keď začíname vidieť niektoré prvky, ktoré sú pomerne znepokojujúce aj z ekonomického pohľadu veľká časť týchto faktorov, e, ktoré umožnili ekonomický rast počas posledných troch rokov, tak e, veľa tých e, faktorov v pozadí dnes už upadá, napríklad nízke ceny ropy alebo expanzívna politika Európskej centrálnej banky. To všetko sa pomaly končí a sú tu niektoré dáta, ktoré nám hovoria, že je úzke prepojenie medzi potenciálnym a potenciálom rastu, ktoré mala Európska únia počas posledných troch rokov a tým, že tento potenciál sa vyčerpáva. V rámci týchto podmienok je mimoriadne dôležité, aby sme zhodnotili tento aspekt aj z pohľadu sociálneho rozmeru, aby sme zhodnotili vlastne podmienky um, podmienky na pracovnom trhu, ako aj podmienky um, práce v Európe. Za EKR pani McIntyre, nech sa páči. Ďakujem pekne. Našim tieňovým je pani Trebesius. Ospravedlňuje sa, že tu nie, nemôže byť. Avšak v jej mene by som chcela poďakovať spravodajcovi za prácu e, na tomto materiáli a za tie kompromisy, ktoré sa budú zajtra ráno diskutovať na stretnutí tieňový. EKR v podstate podporuje prístup spravodajcu a tie kompromisy k úvodným ustanovaniam nevidíme veľké problémy. Máme však výhrady e, k zneniu použitom v e, kompromisom k samotným odsekom, najmä kompromis 10 a 12. Bez toho, že by som to do hĺbky analyzovala, špecifický problém spočíva e, v doložke o, o flexibilite v eh, kompromise 12. Ak chceme použiť flexibilnú doložku, potrebujeme veľmi striktné požiadavky. Žiadnych z tých reformných oblastí nesplňa tie, ktoré sa spomínajú v tom kompromise, nesplňujú tieto podmienky, napríklad to, že reformy musia byť veľké, musia vieť k, viesť k priamým dlhodobým eh, rozpočtovým dopadom a že sa musia plne implementovať EKR má tiež problémy so znením použitým v odsekom 17, 19 a 20. Avšak naštenie vyspravodajca je, je presvedčená teda, že nájdeme dobrý kompromis zajtra do poludnia. Záverom teda možno dodať, že EKR podporuje e, túto správu v svojich základných rysoch a veríme, že sa nájde dobrý, dobrá spoločná e, reč e, na podporu celej správy. Myslím si, že nie je tu nikto z ALDE a preto prejdeme k zeleným. Pani Lamberts, pani Kuneva tu nie je, že? Nech sa pesí Jean. Nuž tak, z našej dielne vzýšla väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa tu spomenuli. Tiež pokiaľ ide o kompromisy, je tu dobrá báza pre kompromisy z našeho pohľadu. Toto sa, hovorilo sa tu o ekonomických podmienkach, ale súčasťou tohoto je i to, čo urobíme s prostriedkami, ktoré máme, ako ich lepšie použiť, aby sa odstranili nerovnosti, pretože ak tieto budú narastať, ne, e, ne, nenájdeme dobré riešenie. Jedna z oblastí, na ktoré sme sa zamerali našimi pozmeňujúcimi návrhmi, bola oblasť starších pracovníkov, pretože máme tu množstvo ľudí, výrazné množstvo, ktoré opúšťa predčasne, pred dôchodkovým vekom e, pracovný svet, pr- prácu vieme že z tej práce, ktorú sme odvedli, ako to, to zapadá do neadekvátnych potom e, dôchodkov, e, takisto odmeňovanie, rodové rozdiely v odmeňovaní, chudoba a tak ďalej. Predložili sme e, množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré podporujú prístup k verejným službám v súlade s odporúčaním k aktívnej účasti na pracovnom trhu. E, naše vlády avizovali zmeny pred niekoľkými rokmi. Pokiaľ ide o koherentnosť, tiež ekonomické a sociálne politiky by mali ísť rovnakým smerom, aby sa posilnili tieto práva. To je pre nás veľmi dôležité rovnako otázka dialogu s občianskou spoločnosťou v rámci tohto celého procesu, sociálni partnery. E, zdá sa, že chcú spolupracovať s občianskou e, spoločnosťou, s parlamentom. E, verím, že toto práve všetko sa odzrkadlí v tých pozmeňujúcich návrhoch a že sa nám bude dobre spolupracovať. Ďakujem. Toľko k eh, vyjadreniam tieňových spravodlajcov. Ak chce vystúpiť nejaký ďalší kolega, pohovoriť o tejto veci. Ak nie, záverečné slovo pani Kozlovská. Veľmi by som rada poďakovala za všetky myšlienky, ktoré tu zazneli ústami spravodajcov, tieňových spravodajcov je zjavné, že v tejto správe sú kľúčové otázky sociálneho piliera, rovnosť, sociálna inklúzia, prístup na trh práce pre všetky spoločenské vrstvy. Chcem poďakovať za otvorenosť a presvedčenie, že zajtrajšie zasadnutie bude efektívne a povedie k dobrým výsledkom. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. Teraz vám poviem toľko, že prijatie v výbore EMPL eh, by malo byť 8. či 9. októbra a hlasovanie v pléne na 2. oktobrovom pléne. A keďže hlasovanie sme naplánovali na 5.30, Zasa musíme prerušiť zasadnutie na 10 minút.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 Okay. Oh.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

Príjemné popoludne, kolegovia, navrhujú. Hm. Budeme hlasovať najprv stanovisko o mobilizácii EGF, pokiaľ ide Holandsko, hlasujeme elektronicky. Did anyone... You all voted yes. Hlasovali ste prosím všetci? Dobre, tým pádom môžeme uzavrieť hlasovanie. Prijíma sa 34 hlasov za, laying down common provisions on the Europe... o e, návrhu vytvorenia Európskeho sociálneho fondu, kohezného fondu a zároveň niekoľkých ďalších fondov. A v tomto smere máme aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov. To je bod 9. Pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za? Proti? Podľa mňa sa zamieta. Zdržal sa niekto, prepačte ešte. Ešte raz vás poprosím, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 2 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa rovnakou väčšinou. Pozmeňujúci návrh číslo 3 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 4 za. Proti. To si e, musíme overiť. Končím hlasovanie. Zdá sa, že sa zamieta. Hlasujeme teraz o celku v pozmenenom znení. Kto je za? Prepáčte, elektronicky hlasujeme o celom liste. Hlasujme. Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Ďakujem vám. teraz návrh správy úloha e, finančnej participácie zamestnancov pri e, reaktivácii nezamestnaných. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 18 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 19 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 68. Pozmienci návrh 68 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 72. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 73. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 74 za. Proti. Zdržal sa niekto? Podľa mňa je to prijaté, ale radšej si to preverme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto. Kompromis 21, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 20 za, proti, Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 84 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 85 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zdá sa, že je to prijaté. Preverme si to. 85, preverme si to. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 86 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 22 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 90 za, proti, zdržal sa niekto. Toto by som si rada overila. Hlasujme prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 92 bola stiahnutá, 93 za, proti. Zdržal sa niekto? Preverme si to. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 95 za, proti Zdržal sa niekto? Preverme si to, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Excuse me. 97. 97 za. Proti. Zdržali sa? Zamieta sa. 98 za. Proti. Zdržal sa nikto. Podľa mňa sa to prijíma, ale preverme si to radšej. Áno, áno, 98. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 23 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 102 za. Proti. Zdržal sa niekto. Preverme si to. Hlasujme. Yes, Končím hlasovanie. Zamieta sa. 24 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 25 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 109 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 110 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 111 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Dvojka za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa Prijíma sa. Kompromis 12 za, proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 3 za, proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 4 za, proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 7 za, proti, Zdržal sa niekto? Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 22 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis 8 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 27 za. Proti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 Končím hlasovanie. Prijíma sa. To bola 47, všakže. 49 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 14 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 59 za, proti, zdržal sa niekto. Nie je mi to jasné, tak si to overme. Hlasujme prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Návrh správy v pozmenenom znení. Prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Prepáčte. Ďalšie hlasovanie. návrh stanoviska k ochrane osôb, ktoré informujú o porušeniach e, európskeho práva. Dve ústne pozmeňujúce poznámky, ktoré potom budem avizovať, keď e, príde tá chvíľa. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto. Prosím, to si zopakujme. Jednotka za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Štrnáct za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Dvojka za, proti, Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 85 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 86 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis trojka za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. si návrh 101, a to je hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, proti, Zdržal sa niekto? To si prosím preverme. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 102 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 103 za. Proti Zdržal sa niekto? príjma sa. 104 za, proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Kompromis 5 za, proti. Zdržal sa niekto? príjma sa. 8 si návrh číslo 9. 9 a 108 za, proti Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 107 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 15 za. Proti. Zdržali sa. Zopakujeme si to ešte raz za. Proti. Zdržali sa. Návrh je schválený tak dobre overíme si to elektronicky. Overíme si návrh, kompromisný návrh 15. Otváram hlasovanie. Končujem hlasovanie. Návrh je schválený. Kompromis 6. Za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7. Za, proti, zdržali sa, schválené. 122. Za, Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 8. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 11. Za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie. Návrh je schválený. Poďme na 12. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 13 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 124 za, proti, zdržali sa, overíme si to. Overíme si 124, otváram elektronické hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh je schválený. 125 za, proti, overíme si to. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 126. Tu máme ústnu, ústny pozmeňujúci návrh. Prečítam vám ho. Na týchto stretnutiach s eh, osoba vyhotovujúca správu bude mať právo byť sprevádzaná zástupcom podľa svojej voľby. Zástupca zamestnancov má povinnosť uchovávať informácie o tejto správe a jeho procese dôverné a bezpečné. Má niekto námietky voči takémuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Ak nie, tak môžeme hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Toto je schválené. Poďme ďalej na 14. Za, proti, zdržali sa, schválené. Za, proti, zdržali sa, je to schválené. Pozmenujúci návrh 128 za, proti, zdržali sa, ešte raz za, proti, schválené. Kompromis 9. Za. Pardon, ešte raz. Kompromis 10. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. We move to 131 za, proti, zdržali sa, schválené. 132 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. A ešte raz to otváram hlasovanie k tomuto bodu. Ukončujem hlasovanie a návrh je zamietnutý. 123 133, pardon, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Ja by som bol radšej, keby ste sa vyjadrili, aby som si to mohla overiť, takže otváram hlasovanie kvôli, kvôli zdržaniam, ukončím hlasovanie a návrh je schválený. 134 za, proti, zdržali sa Myslím si, že je to schválené, ale veríme si to. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Je to schválené, áno. Sto tridsaťpäť sa proti zdržali sa schválené. 136 za proti, zdržali sa. Zdá sa, že je to zamietnuté. Aha, je to zamietnuté? Dobre, ale overíme si to ešte raz. Takže ukončujem hlasovanie a návrh je naozaj zamietnutý. Dobre, 137 za, proti zdržali sa. Myslím si, že to bolo pomerne tesné, overíme si to. A ukončíme hlasovanie. A návrh je zamietnutý. Kompromis 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Amendment 165. 165. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 166 za, proti, zdržali sa, schválené. 167 za, proti, zdržali sa, schválené. 168 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. 169 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 171 za, proti, zdržali sa, schválené. 172 za, pardon, odpadáva. 173 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Sto osemdesiat päť za, proti, zdržali sa, schválené. 189 za, proti, zdržali sa, Vyzerá, že to je zamietnuté, overíme si to, môžem otvoriť hlasovanie. Uzatvárame hlasovanie. Návrh je za, zamietnutý. 190. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je zamietnutý. 24 hlasmi. 191 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 192 za, proti, zdržali sa. To si overíme, otváram hlasovanie. Close the vote. To zamietnuté, 193 za, proti, zdržali sa, schválené. 194 za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť. Otváram hlasovanie a ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Dobre, 195 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 196 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 197 stiahnuté, 198 za, proti, zdržali sa. Zdá sa, že to je schválené. Overíme si to. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 191. zdá proti, zdržali sa. Zamietnuté. 200. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Na 201 máme ešte ďalší ústny pozmenujúci návrh, ktorý, musí, ktorý vlastne nahrádza slovo shell slovom may. Nie je to, že členské štáty budú zavádzať, ale členské štáty môžu may introduce. A takisto aj neskôr, ďalej v texte, to nie je shall establish reporting systems, ale môžu vytvoriť reportingové systémy. Namieta niekto proti takejto zmene? Takže dáme to na schválenie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. To bola 201 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. To bola 201. Now, uh, it's only now that we go to 202. 202, who is it? 202, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 17. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 20. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 21 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 22 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 23 za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 Zamietnuté. 32 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 16 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 1. Pozmeňujúci návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 35 za. Proti zdržali sa, prijaté. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 37 za, proti, zdržali sa. Ešte raz, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 40 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. 42 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 43, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa, prijaté. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. 50 za, proti, zdržali sa. Myslím, že musíme overiť si 50. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 51, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, prijaté. 53 po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 54, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 55 za, proti, zdržali sa, prijaté. 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa, overme si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté, 59 za, proti, myslím, že to je rovnaká väčšina, ale overme si to elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 61. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 62. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Je to prijaté o jeden hlas. 63, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, proti, zdržali sa, prijaté. 65 za, proti, zdržali sa, Zdá sa, že to je zamietnuté, ale overme si to. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa, prijaté. 68 za, proti, zdržali sa, prijaté elektronicky. Končím hlasovanie. Je to prijaté. A týmto kolegovia sme ukončili zasadnutie dnešné pretože už sme skončili. Pokiaľ ide o program dnešný, ďakujem.